La Presidente. Kolegi, la seduta è ripresa. Stene kolegovi a kolegyne, takže znovu začíname poludňajšou rozpravou. Pokiaľ ide o zápisnicu zo včerajšku, tu ste dostali k dispozícii. Ak nemáte k tejto zápisnici žiadne pripomienky, tak bude prijatá v tej podobe, v akej ju máte pred sebou. A teraz prejdeme k našemu bodu dnešného programu. Máme tu spoločnú rozpravu o bankovej únii. Ide tu o jednotný mechanizmus dohľadu. Ide o správu Tyson, ako aj správu Svena Gigolda. Na 4 minúty teraz dostane slovo pani Tyson. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, stený pán komisár, stený kolegovia a kolegyne. Iba z